5 minút máte priestor. Ďakujem pekne. Dobré ráno, pani predsedajúca, pán komisár, predstaviteľ rady. Pri tomto, tejto otázke na ústne zodpovedanie ide o nasledujúcu vec. V 2007 komisia predstavila koncepciu, ktorej cieľom bolo technológie v oblasti, podpora technológie v oblasti nízkouhlíkových teda nízkouhlíkové technológie. Tam boli navrhnuté veľmi konkrétne opatrenia, bola prijatá Európska iniciatíva sektora. Išlo o zachytávanie a uchovávanie uhlíka, takisto vytvorenie Európskej výskumnej aliancie, takisto zaručenie trvalej udržateľnosti infraštruktúrnych sietí, e, neustále vylepšovanie technológií v tejto súvislosti a takisto zriadenie výboru, ktorý bude strategicky riadiť tieto otázky. Odstala však otvorená podstatná otázka, otázka financovania. E, v výskumnom pláne 7 asi 800 miliónov eur malo tiesť do tohto programu, respektíve 86 miliónov eur, ale je jasné, že to nestačí. Vo svojom oznámení e, komisia vlastne zahrnula aj potrebu podporovania výskumu v oblasti energetiky a teda strojnásobiť ten, ten, ten počet. E, tým pádom by to malo byť 50 miliard eur. Tým pádom by peniaze mali byť rozdielované medzi najdôležitejšie technológie nízkouhlíkové, tak aby Európa sa dokázala vymeniť z, týchto, z tejto výraznej závislosti na fosílnych palivách a aby išla smerom k znižovaniu CO2. Ten definitívny plán eh, navrhuje 6 miliard eur pre výskum veternej energie, petina eh, by mohla byť potreby pokrytá podľa komisie do roku 2020. Eh, značné množstvo pôjde aj do fotovoltaiky, a do takisto zariadení solárnej energie. Bioenergetika, tam by malo 9 miliard a tým 14 e, e, potreby energetickej EÚ by mohlo byť uspokojených. Pokiaľ ide o tie obnoviteľné energie, tie by mali byť e, integrované a implementované do súčasného trhu. 2 miliardy by išli potom do elektronických sietí a vlastne by to fungovalo na princípe smart grid. Odliadnúť za dobromiteľných energií, 13 miliard eur by išlo do zachytávania a uchovania uhlíka, takisto jadrový výskum e, dostal asi 7 miliard eur. Finančný návrh predpokladá ešte 11 miliard eur pre program Marcity, aby aj v tejto oblasti bol dosiahnutý pokrok. Komisia vtedy poukázala na to, že PPP projekty sú tým najschodnejším spôsobom, ako financovať takéto záležitosti, avšak nie presne bolo pomenované, akým spôsobom bude rozdelená tá finančná záťaž medzi obe strany, súkromnú a verejnú. V tejto chvíli 70 sú súkromné zdroje, 30 sú verejné zdroje s výnimkou jadrového výskumu. A EÚ argumentuje takým spôsobom, že je to výrazný náraz, že je výrazný náraz, je výrazná potreba nárastu tej čiastky verejnej v prípade projektov, kde sú rizika vyššie, tak tam by eh, verejné financovanie malo zohrávať dôležitejšiu úlohu. Tak toto približila komisia a aby sme optimalizovali úroveň intervencií, je tu požadované, je tu požadované podporenie projektov EÚ, hlavne pokiaľ ide o pridanú hodnotu, predovšetkým v prípadoch, kde tie programy sú príliš nákladné pre jednotlivé členské štáty. V súčasnosti 80 verejných investícií eh, smeruje, eh, respektíve sa uskutočňuje na národnej úrovni, pokiaľ ide o nenukleárny výskum ale aj toto oznámenie neodpovedá na fakt, odkiaľ majú pochádzať tie peniaze. Komisia predpokladá 75 až 80 miliard eur by mali byť ešte získ- malo byť získaných. To je dôvod, prečo v rámci nášho výboru sme sa sústredili na to, aby sme niektorými konkrétnymi otázkami si vyžiadali tú dodatočnú jasnosť a jednoznačnosť tejto oblasti financovania. A ja ešte raz pripomeniem tieto otázky Poprvé, ako chce komisia svoje priority, pokiaľ ide o ten cestovnú, cestovnú mapu 2010-2020, pokiaľ ide o podporovanie, financovanie technológií z nízko, nízkouhlíkových eh, cieľov, ako to chce zaručiť a ako chce na to naviazať implementáciu patričných iniciatív. Po druhé, ak, ako chce vyčleniť komisia dodatočné prostriedky z rozpočtu EU, ako, aké záruky poskytne komisia z toho, v tej súvislosti, že tie prostriedky budú plynúť zabezpečí komisia, aby jednotlivé iniciatívy v oblasti sektora, aby dodržiavali vlastne ten stanovený rozpočtový rámec a v neposlednom rade otázka, ako komisia, samozrejme to vždy sa vzťahuje aj na radu, ako sprístupní zdroje aj, okrem, aj iným technológiám, okrem tých, ktoré sú už vymenované v tejto časti a tak ďalej a tak ďalej. Nemusím prečítať všetky otázky. Tie otázky už boli predložené a ja chcem poprosiť o odpoveď radu a komisiu. E, ďakujem veľmi pekne, pán Rojl. Teraz by som rada odovzdala slovo ministrovi Marinovi Rybovi v mene rady. E, ďakujem. Dobrý deň všetkým. Chcel by som začať svoj príspevok tým, že by som chcel zdôrazniť dôležitosť e, týchto stratégie E, rozvoja čistých a účinných technológií. Ak sa nepodarí ak máme dosiahnuť ciele do roku 2020. Je tu veľký súlad medzi parlamentom a radou, pokiaľ ide o rady, a, e, ciele, ako aj prostriedky, ktorými tie sa tieto ciele majú dosiahnuť rada e, tento týždeň, a takisto aj na ráde 25. marca, sa bude zaoberať touto témou, keďže klimatické zmeny sú súčasťou je, e, našich, nášho programu. Základné prvky, ktoré sú v tomto návrhu sú nasledovné. Je... Musíme postupovať krok po kroku, ale tak rýchlo, ako sa bude dať. Po druhé, aby sme mohli postupovať, e, musíme využívať e, rozumne e, a už efektívne využívať verejné prostriedky Vyzývame komisiu, aby založila alebo založilo platformu, ktorá by uplatňovala a zahrňala do hry všetky finančné organizácie, aby sa podporovali zo strednodobého hľadiska projekty e, určené na demonstráciu a keď e, je samozrejme popri tom, treba mať, e, brať ohľad na revíziu rozpočtu, ako aj e, príslušné rokovania. Ak by teda bolo potrebné, bolo by dobre zvýšiť financovanie nízkouhlíkových technológií. Po piate, komisia a Európska investič- investičná banka spolupracujú na zlepšení financovania projektov, e, ktorých sa týka vyššie technologické riziko. Tu by sa mohli využiť aj iné zdroje financovania ako verejné zdroje. A na záver, Komisia a Európska investičná banka majú v, e, v úmysl, úmysle vyhodnotiť bali, e, finančné balíky na veľké projekty E, týkajúce sa nízkouhlíkových technológií. Napriek e, výrazným rozpočtovým škrtom e, bude posolstvo, ktoré vzíde z tohto týždňového strednutia rady, posolstvom o jasnom záväzku investovať a rozvíjať techno- nízkouhlíkové technológie. Ďakujem veľmi pekne predstaviteľovi rady. Teraz by som odovzdala rada slovo komisárovi Potočníkovi. E, ďakujem pekne, e, pani predsedajúca, vážení poslanci, dobré ráno. Napriek tomu, že nahradzujem dnes kolegu Gintera Ottingera, je naozaj radosť dnes s vami diskutovať o budúcnosti nízkouhlíkových technológií. Ja osobne som bol úzko zapojený do vypracovania Európskeho strategického energetického technického plánu, počas poslednej komisie a som silne presvedčený o tom, že vývoj týchto technológií je jeden zo stavebných kameňov energetickej politiky, ktorú budeme musieť spolu vypracovať v nadchádzajúcich rokoch. Správa parlamentu, ktorá sa týkala set plánu od júna, z júna 2008 bola veľmi jednoznačná, keď navrhla e, správnu mieru ambície. Nemali by sme teraz znižovať túto ambíciu dnes e, ste položili tri veľmi jednoznačné otázky a dovolte mi na ne zodpovedať postupne. Najskôr, aké sú naše priority e, medzi období 2010-2020 a spustenie európskych priemyselných iniciatív. Týchto šesť iniciatív naozaj e, sa zhoduje s našimi prioritami kde sú napríklad smart grids, kde je zachytávanie, uchovanie uhlíka, kde je veterná, solárna energia a tak ďalej. To sú veci a priority, ktoré boli podporené silným spôsobom aj radou. Takisto sme prioritizovali energetickú efektívnosť tým, že sme e, dali špeciálnu iniciatívu Smart Cities, e, kde sme chceli e, rozvinúť trhový potenciál takýchto technológií v mestách a v regiónoch Ďalej chceme jasne stanoviť priority aktivít v rámci týchto iniciatív a na tento účel e, komisia spolu so zainteresovanými stranami vypracovala cestovné mapy pre tieto technológie na obdobie 2010-2020 tieto cestovné mapy stanovujú konkrétne ciele, ako aj činnosti, ktoré sú nevyhnutné na ich dosiahnutie. Iniciatívy e, budú byť môcť spustené už tento rok, v roku 2010. Len Smart Cities, alebo inteligentné mesta, sú presunuté na budúci rok. Druhá otázka sa týka potreby predvydateľného, stabilného financovania, teda rozpočtu pre plán SET v súčasnom finančnom financovaní období, finančnom období a takisto aj po 2014. Náš odhad je, že e, v rámci SET plán a pokiaľ ide o podiel verejného a súkromného sektora pri rozvoji takýchto technológií je 8 miliard eur ročne. Asi 3 miliardy v súčasnosti sú investované na ročnej báze v Európskej únii, to znamená, že ďalších 15 e, miliárd bude nevyhnutných počas obdobia 2010-2020. Na to, aby sme premostili túto mezeru, tento, tento nedostatok, e, okolo toho sa bude odvíjať teda jedna z podstatných inštitucionálnych diskusí budúcich rokov. To úsilie sa musí e, zamerať na tie oblasti, kde tá intervencia bude čo najefektívnejšia. Musíme sa vyhnúť duplicitám a musíme podporovať ten najväčší potenciál na trhu. Je jasné, že investície na úrovni EÚ nebudú postačujúce či to už bude vychádzať zo 7. rámcového programu alebo z Európskeho programu pre obnovu. Ani tie potenciálne zdroje e, z 300 e, miliónov povoleniek emisných, ktoré získame, e, ktoré sú vyčlenované pre CCS a pre obnoviteľné zdroje, nebudú postačujúce. Asi 4 miliardy vo vyjadrení cenovom súčasnom. Preto je nevyhnutné výrazné úsilie tak na strane súkromnej ako aj verejnej sféry a tú verejnú sféru, to zahrňa aj členské štáty ako EÚ, teda, aby sme to povedali polopate, e, väčšina tých peniazí bude musieť e, pristať, ale kde aj sa nachádzajú. Po tretie, pýtate sa, či komisia sa zamýšľa financovať aj nejaké iné e, technologické oblasti. Iné technológie, ktoré si zasluhujú istú intervenciu zo strany EÚ, tak tie sa určite objavia počas ďalších období, takže musíme byť flexibilní tak ako sme ukázali aj v rámci novej iniciatívy ohľadom energetickej efektívnosti, a teda Smart Cities, ktorá má byť spustená v 2011. Budeme veľmi pozorne monitorovať tie najslubnejšie technológie v rámci systému SETIS. Zaoberáme sa tam aj e, možnosťou uchovávania e, energie v oceánoch a snažíme sa e, identifikovať tie najlepšie potenciály pre európsku, európsky zásah, európske intervencie. Takisto sme stanovili platformu pre obnoviteľné zdroje pre vykurovanie a chladenie a to by malo tým zainteresovaným sektorom umožniť lepšie zadefinovať svoje technologické transfery. E, veľmi som potešený, že, si to, že dostalo to, tú podporu, ktorú to zasluhuje. Je to nevyhnutné e, z pohľadu dosiahnutia našich energetických cieľov a je to veľmi dôležité z pohľadu budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Teraz budú nasledujú rečníci za jednotlivé politické skupiny. Najprv za EPP. Dva minúty, pán Odi. Ďakujem, pani predsednička. Pán minister, pán komisár, som veľmi rád, že vás tu znovu vidím, pán Potočník že e, znovu e, sa zaoberať otázkami životného prostredia. Chcel by som e, sa vyjadriť k tomu, čo povedal môj kolega Roll. Chcel by som sa spýtať na to, ako komisia, či, či považuje komisia toto za kľúčové otázku. Celosvetová populácia rastie 40 potrebnej energie teda potrebujeme do roku 2020 zvýšiť e, e, zásoby e, energie. Toto sú hlavné výzvy. Riešením nie je žiadna ideológia alebo nostalgia a návrat do minulosti. Európska únia má povinnosť, pretože dovolte mi, aby som povedal niekoľko slov k jadrovej energie, energii. Pokiaľ ide o túto energiu, Máme tu niekoľko štátov, ktoré napredujú. Eh, Európska únia má povinnosť eh, skúmať aj túto možnosť, pretože jadrová energia je, patrí k nízkouhlíkovým energiám a vyžaduje si ďalší výskum a vzdelávanie. Dovolte, aby som uzavrel niekoľkými slovami o, pod, o vedľajších e, produktoch dlho, e, jadrovej energie. Predovšetkým uskladňovanie jadrových odpadov. E, týka sa to krajín Francúzska, Ruska a, a Japonska. My sa musíme pokúsiť zabezpečovať bezpečnosť a dlhodobú udržateľnosť. Ďakujem, pán Odi. Za skupinu socialistov pani Riera Madurej. Ďakujem pani predsednička, predsedníctvo rady, e, pán komisár Potočník. Všetci vieme, že existuje jasný konsenzus okolo myšlienky, že e, čím skôr nájdeme z ekologickú e, ekonomiku, tým skôr sa dostaneme z ekonomickej krízy. To sa týka aj cieľov 20, 20 ekologické energie. E, do roku 2020 by sa mohli zamestnať v tomto sektore 2,8 miliard, miliónov obyvateľov. A týka sa, to predovš- týka sa to aj malých a stredných podnikov. Je aby to bolo možné, moja skupina e, podporuje tri hlavné ciele. V prvom rade reálny záväzok E, vyčleniť finančné prostriedky na set plan. Súhlasíme s tým, že je potrebné naše ciele, e, aby sa naše ciele prelavili tým, že sa energetická účinnosť a e, nízkouhlíkové energie stretnú s dostatočným financovaním. Po druhé, ak chceme, aby sa vytvorili pracovné miesta, ktoré naša, naše, naše hospodárstvo potrebuje na e, východisko z krízy, potrebujeme umožňovať, aby e, trh dokázal adoptovať tieto nové technológie. Nemôžeme vytvárať nové pracovné miesta, ak nebudeme mať dostatočný počet e, dostatočne vzdelanej pracovnej sily. Potrebujeme teda vytvárať prepojenie medzi sektorom, pracovným sektorom a sektorom vzdelávania. Na to, aby sme mohli eh, pokryť eh, možné nedostatky na pracovnom, pracovnom trhu eh, tohto sektora. Ďakujem. Ďakujem. Teraz za liberálov pani Hall. Pani predsednička, Môžeme si e, vyčleniť akékoľvek ciele, ale nedosiahneme ich, predovšetkým tie dlhodobé ciele do roku 2050, ak nebudeme investovať do výskumu a uplatňovania čistých technológií. E, Veľká Británia sa stretla s kritikou, že mm, sa do, nezapája do tohto procesu, ale Európska únia E, nesplňa dostatočné investičné ciele. Znamená to, že stovky tisíc pracovných miest, ktoré by mohli vzniknúť, vzniknúť v rámci Európej, Európskej únii a týka sa to aj môjho regiónu severovýchodného Anglicka, e, bez investícií nebudeme schopní držať krok s Čínou a so Spojenými štátmi pláne SET boli jedno, jednoznačne stanovené ciele. Mohla by byť komisia konkrétnejšia, pokiaľ ide o ten, tých nedostatočných 1 miliard eur, ako spomenula komisia? A pokiaľ ide o nukleárne technológie a bezpečnosť a spravovanie odpadov, e, moja skupina si myslí, že toto sú vlastne protichodné termíny. Mohla by e, komisia pomenovať šiestý priemyselnú iniciatívu jednoducho ako jadrovú iniciatívu? Ďakujem pani Holova. Za zelených pán Terms na 2,5 minúty. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že set plán je jednoducho E, ne, nefinancovaný. Nie sú za ním žiadne finančné prostriedky. My môžeme rozmýšľať nad tým, e, odkiaľ by tie finančné prostriedky mali prísť. A horšie je to, že nástroje, ktoré komisia mala, NRA 300 a plán na obnovu, a takisto aj niekoľko existujúcich fondov, tieto nástroje majú sú s väčšou prioritou vyčlenované na tzv. nízko nízkouhlíkové energie, ktoré sú menej účinné a predstavujú viac rizik. Dnes v Európe v roku 2008 a 2009 viac ako 70 všetkých e, investícií išli do obnoviteľných energií. Biomasa, vietor, e, veterná energia slnečná energia ako je teda možno, že my tu navrhujeme set plán a vyšleniume na Európskej únie peniaze e, na menší pomer e, obnoviteľných energií a viac na nukleárne energie a na zachytávanie uhlíka, ktoré nie sú v tomto dokumente, ale E, pohľcujú väčší, väčšiu časť e, financií Európskej únie. V dôsledku práce niektorých e, lobistických skupín nemáme dostatok odvahy, aby sme si dali tie správne priority. Je 50 všet, kaž, všetkých e, e, celého objemu zníženia CO2 pochádza z takýchto programov. 35 redukcií pochádza z, bude pochádzať z obnoviteľných energií. A iba 10 z, zo zachytávania e, uhlíka a 10 z e, jadrovej energie. Pri vyčlenovaní peňazí v Európskej únie e, postupujeme podľa toho, čo hovorí e, Svetová organizácia pre nukleárnu energiu na e, inštitúciám Európskej únie. Ďakujem. Za skupinu ECR pán Čičest na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsednička. Musím vyjadriť polutovanie nad tým, že sa to spomínajú z ľavej strany predovšetkým dve uznesenia e, týkajúce sa jadrovej energie. Jediná, jediný typ e, energie, energie, ktorá dokáže jediný sektor, ktorý dokáže poskytnúť dostatočné množstvo energie bez e, vysokej produkcie uhlíka. Musíme byť realistickí, pokiaľ ide o to, aký, aký úspeš, ako úspešne môžeme do, e, dosahovať ciele prostredníctvom obnoviteľných zdrojov. Musíme, sa, musíme zlepšiť naše výsledky E, nukleárna energia produkuje už najväčšie percento energie v rámci Európskej únie. Nové zelené technológie majú veľký potenciál, ako napríklad e, slnečné farmy alebo veterné farmy e, v Severnom mori a nespom- nespomínam ani zachytávanie uhlíka, v tomto bode súhlasím s kolegom z, z strany zelených, ale to e, treba k tomu spomenúť, že to, to, tieto energie si vyžadujú veľký, veľké množstvo investícií. Ďakujem, pán Chichester. A za zjednotenú lavicu pani Mat- Matias. Reinvenção do sistema energético Ďakujem. Hovoríme tu o investícii do, o obnoviteľných energiách. Sú to veľmi dôležité otázky, tak ako sa spomínajú v oznámení. A... Ale tu nie je žiadna, žiadne vyhlásenie nechýba tu jednoducho e, objasnenie financií, ale aj politického pozadia. Hovorí sa tu dokonca aj o nedostatočnosť, energetickej nedostatočnosti. Prekvapuje ma, že a myslím si, že existujú aj lacnejšie spôsoby, ako znížiť e, emisie uhlíka, ako napríklad obmedzenie energetickej spotreby alebo mikrovýroba a iné spôsoby distribúcie energií a projekty, ktoré nemusia fungovať prostredníctvom veľkých projektov. V rámci tejto politickej a finančnej e, jasnosti. Tu takisto chýbajú otáz, teda odvolávky na otázky e, projektov PPP, ktoré, tie sú akoby liekom na všetko. Napriek tomu, čo nás hovorí komisia, nie je mi jasné, aká je v skutočnosti situácia v týchto podnikoch, v teda projektoch PPP. Nevieme, odkiaľ, bude, odkiaľ budú pochádzať finančné prostriedky. A takisto nevieme, kto nakoniec e, tieto projekty zaplatí. Čiže, a myslíme si, že nakoniec budú platiť daňoví poplatníci. Takisto vieme, že tí, ktorí zaplatia najmenej, budú e, súkromné podniky a inštitúcie, ktoré sú za týmito e, investíciami, ale nakoniec zostanú ako monopolní vlastníci. dávame budúcim generáciám faktúru za tieto projekty. Ďakujem. Teraz začneme so zoznamom jednotlivých rečníkov. Pán Eller na dve minúty. Ďakujem pekne, dámy a páni. V zásade sme si všetci zajedno v tom, že vítame plán SET, mnohých ocekoch sme si aj zajedno v tom, čo by tam malo byť. Sú tu však dve problematiky. Tu nebudeme predsa vyvíjať spoločný tlak na členské štáty a komisiu, keď budeme naďalej hovoriť ideologicky iba o jadrovej energii. Dá sa povedať, že to je ten problematický bod pri dnešnom rokovaní a kompromis sme našli v prípade plánov SET a ten kompromis je, za akých kritérií chceme podporovať tento plán a kritériom je udržateľnosť, konkurencieschopnosť a bezpečnosť dodávok. Máme na to technológie a Vedeme opäť ideologickú diskusiu o jadrovej energie, ktorú síce môžeme viesť, ale v konečnom dôsledku nemá nejaký zmysel pre plán SET. Dávam vám však za pravdu v tom, čo môže dosiahnuť plán SET. Je táto otázka vôbec objasnená? Sú členské štáty ochotné nájsť koherentnú energetickú politiku? To, čo rada priniesla, je pomerne všeobecné. Problematika nie je v tom, čo budeme formulovať v pláne SET, ale skôr v tom, či sa nám podarí dať dohromady peniaze na vývoj a výskum, na plán SET a na ďalšie aktivity, aby sme mohli implementovať aj národné právo, ktoré sa vzťahuje na plán SET a ako to všetko bude navzájom súvisieť a fungovať. A potom možno prídeme s ďalším plánom SET a s ďalším plánom SET, ale my potrebujeme teraz konkrétne kroky, nie iba si hovoriť, čo by mal byť ten plán SET. Nemali by sme sa hádať iba o podrobnostiach, ale mali by sme vyvíjať aj nátlak na komisiu a rado, aby sa konečne niečo dialo aj pri realizácii. Ďakujem veľmi pekne, pán Eller. Teraz na minútu pani Ulfskog. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Myslím si, že nám nestačí si iba niečo želať. Ak naozaj chceme prejsť k obnoviteľným zdrojom energie, keď chceme mať naozaj inteligentnú spoločnosť, tak musíme urobiť obrovské investície. A na to sa musíme postarať o to, aby aj súkromný sektor vzal na seba svoj diel zodpovednosti v oblasti výskumu a vývoja a žiada si to aj väčšiu zaangažovanosť členských štátov. Rozpočet sa teda bude musieť prispôsobiť, aby bol v súlade s našimi politickými prioritami. Keď hovoríme o slnečnej energie, veternej energii a tak ďalej, musíme si byť istí, že posunieme naše priority, že poskytneme finančné prostriedky na to, aby sa plán SET stal dôveryhodným a jedine takým spôsobom ho schváme tu v tejto komore, keď bude dôveryhodný. Pán Davis, 1,5 minúty. Už pred tromi rokmi si rada e, stanovila za cieľ 12 demonstračných projektov do roku 2015. Neviem, kam sme sa až dostali. Už sme si identifikovali zdroje financovania a teraz máme dokument, ktorý má byť podporený aj parlamentom a ktorý bude hovoriť o tom, ako využívame tie finančné prostriedky. Ale kým sa nám podarí identifikovať e, projekty, ktoré budú mať nárok na finančné prostriedky e, z tohto zdroja, už bude koniec budúceho roka alebo ešte neskôr. Takže stále je ťažšie dodržať ten termín roku 2015. Chcem vám položiť niekoľko otázok. Koľko nám bude ešte trvať, kým doladíme ten harmonogram? Môžeme tam skrátiť túto dobu o dni, o týždne? Po druhé, len čo komitologický postup parlamentu sa ukončí, komisia by mala vyhlásiť, aký harmonogram. Mala by ho uverejniť. Takým spôsobom sa zabezpečí minimálny časový posun a podarí sa nám skôr dosiahnuť stanovené termíny. No a nakoniec si treba pamätať, že ten proces vypracovania žiadostí, ktorým budú musieť prekladateľe žiadosti prejsť, zrejme bude vyžadovať obrovský čas a môže nám posunúť zase všetko o značný čas. Môžem vás požiadať o to, aby ste trvali na tom, aby tí, ktorí budú žiadať európske finančné prostriedky, už teraz začali pracovať na tých žiadostiach? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Davis. Pán Šimanský, jedna minúta. Pani predsednička, dámy a páni, uznesenie, ktoré sme tu predložili, podľa mňa ukazuje prevahu zelených projektov nad bezpečnosťou v Európskej únii. Niektorí z nás sú aj zaujatí voči jadrovej energii. Lenže skutočnosť je taká, že táto energia je overená z komerčného hľadiska a je to naozaj nízkouhlíková technológia. Napriek tomu sa v tomto uznesení kritizuje obmedzené. Finančné prostriedky Európskej únie sa majú venovať iba niektorým typom technológiám iba preto, že sa týkajú obnoviteľných zdrojov energie. A to znamená, že budú obmedzené iba na niektoré segmenty trhu. A čo veľké projekty, strategické e, projekty, myslím si, že nám e, nakoniec budú e, chýbať peniaze na bezpečnosť dodávok. Preto hovoríme nie tomuto uzneseniu. Ďakujem veľmi pekne, pán Karin, za dve minúty. Vážené, vážená predsednička, dámy a páni, všetci vieme veľmi dobre, že človek, ktorý je závislý od droh, vie byť veľmi nebezpečný. Urobí všetko preto, aby sa opäť dostal k drogám. Vlastne vieme, že akákoľvek závislosť je nežiadúca a musíme proti nej bojovať. V Európskej únii naše hospodárstvo je závislé a táto závislosť sa zvyšuje, pretože musíme dovážať suroviny. Musíme zmeniť túto situáciu. Musíme zvýšiť investície do technológií, ktoré sú obnoviteľné ako slnečná energia, veterná energia a biomasy. Existujú veľmi dôležité argumenty, prečo práve tieto technológie sú dôležité. Ak nebudeme totiž to investovať do týchto technológií, tak sa bude zvyšovať naša závislosť od ropy a zemného plynu. Ale to bude ešte horšie, pretože zásoby ropy a zemného plynu sa zmenšujú a cena stúpa. Po druhé, ak budeme robiť takéto investície, môžeme podporiť aj malé a stredné podniky, pretože budú mať z toho výhody. A budú môcť získavať aj finančné prostriedky. Po tretie, keď budeme investovať do nových technológií, prekonáme prekážky, ktoré momentálne existujú. Môžeme taktiež vyrovnať výkony jednotlivých sietí. Môžeme miešať slnečnú energiu s veternou a tak ďalej. Takže, vážení kolegovia, je už najvyšší čas jednať. Musíme znížiť našu závislosť od ropy a zemného plynu. Musíme podporovať investície do tých technológií, ktoré viac využívajú slnečnú, veternú energiu a biomasy. Ďakujem veľmi pekne. Pani Thompson, jednu minútu. Pani Thompson? Ďakujem veľmi pekne. Teším sa z toho plánu, že viac ako 9 miliard eur sa má investovať do energetických projektov. Ide o obnoviteľné zdroje energie a to roku, do roku 2020. Dve tretiny prostriedkov sa majú investovať do udržateľných nových energií, ako je napríklad veterná energia, energia biomás alebo slnečná energia. To je veľmi dôležité, pretože to sú čisté energie. A musíme taktiež v pláne sa nejako postarať o to, aby sme prekonali finančnú a ekonomickú krízu. E, musíme investovať do týchto energií, tak môžeme vytvoriť 100 tisíce e, nových pracovných e, miest a veda a výskum potvrdzujú, že tieto investície sú dobré, ale tieto investície musíme robiť zodpovedne. Ľudia, ktorí momentálne pracujú v energetickom sektore, by mali mať možnosť ďalej sa vzdelávať a preškoliť, pretože investície do e, energii musia ísť ruka v ruke s investíciami do ľudí. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Pán Elrod, minútu. E, pani predsednička, chcel by som spomenúť dva body. Prvá vec sa týka investícií do nízkouhlíkových energií. Je pravda, že Európska únia investuje svoju pozornosť a finančné prostriedky do obnoviteľných zdrojov energie. A nie je pochyb o tom, že do roku 2020 je podstatné investovať ešte viac do nízkouhlíkových energií. Carbon capture a storage to je dobrý prostriedok na to, ako znížiť množstvo vypušťaného uhlíka ale aj polnohospodári by e, mohli ťažiť z týchto projektov e, v súvislosti s hnojivami, ktoré sa používajú na polnohospodárských pôdach. Mohli by tiež pomôcť dosiahnuť ciele, ktoré máme do roku 2020. Inovácie a výskum do nízkouhlíkových e, energií treba podporovať v primeranej miere. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Ford, jednu minútu vítam iniciatívu a možnosť hovoriť o investíciách do nízkohlíkových energií a ešte konkrétnejšie do energetickej bezpečnosti za podpory finančných prostriedkov EÚ. Región, ktorý ja zastupujem, už má finančné prostriedky vo výške viac ako 250 miliónov eur pre nízkouhlíkový ekonomický rast. Tieto ambície sú hodné našej pozornosti a sú cenné ale zatiaľ sa robí menej, ako sme očakávali. Viaceré školy v Anglicku vrátane Cambridgeu majú vedcov, eh, ktorí sa venujú tejto téme a viac ako 250 zmluv sa eh, podpísalo a viac ako 7 grantov bolo venovaných. Sú tam veľké otázky, ktoré sa týkajú zložitosti pre malé a stredné podniky, byrokracie a neflexibilnosti, eh, keď ide o vývoj týchto energií. Niekedy je strašné, ako Európska únia mešká aj so samotnými platbami. Keď zvažujeme, ako sa budú investovať peniaze daňových poplatníkov v Európskej únii, mohli by sme sa pozrieť na to, aké chyby sme robili a poučiť sa z toho do budúcnosti. Predsednička, ďakujem veľmi pekne, pani Fran, pán Marinesku, dve minúty. Pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. Naplňanie cieľov, ktoré máme v oblasti klímy, závisí od jasnej uhlíkovej stratégie. Nové technológie a nové stratégie môžu znížiť e, používanie energie o 17 v budovách a vo verejnej doprave o 20 To by znamenalo celosvetové zníženie spotreby energie o 10 Potrebujeme mať jasnú, koherentnú politiku pre zlepšenie využívania energii. Potrebujeme minimálne normy a inteligentné spolupracujúce siete na európskej úrovni. Európska komisia by mala financovať eh, najrozsiahlejšie európske projekty aby došlo k jednotnej realizácii tých opatrení, ktoré sú pre nás dôležité aj v tých krajinách, ktoré takéto technológie zatiaľ nemajú. Komisia by tiež mala investovať doplnkové zdroje na podporu nízkohulíkových energií. Ďakujem veľmi pekne, pán Marinesku, pani Tyčo, jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Potrebujeme ambicioznú, inteligentnú priemyselnú politiku, ktorá umožní Európskej únii zachovať si svoju medzinárodnú konkurencieschopnosť a pracovné miesta v rámci EÚ. Investície do nízkouhlíkových technológií pomôžu únii výjsť z ekonomickej krízy a vytvoriť 2,7 milióna pracovných miest do roku 2020. Európska únia by mala investovať do európskych iniciatív v oblasti obnoviteľných energií a tieto projekty by sa mali zapájať do e, zelenej dopravy a lepších energetických sietí. Mali by sme investovať do inteligentných miest a energetickej efektívnosti budov, predovšetkým súkromných domovov. Pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť budov, Európska komisia by mala prijať lepšie opatrenia na absorpciu 4 kvoty kvóty pre energetickú efektívnosť budov a mohli by sme zvýšiť túto kvotu v rokoch 2014 až 2020. Ďakujem, pán Ziobro. Jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. Diskusia o investíciách do nízkouhlíkových energií je jedna diskusia, ktorá by nám mala pomôcť znižiť emisie skleníkových plynov. V Európe sú veci, ktorí pochybujú o vplyve ľudí na celosvetové oteplovanie. Ale keď sa pýtame na nízkouhlíkové technológie, Mali by sme sa aj pýtať, kde nájsť zdroje na podporu čistých technológií, aby sme čo najkrajšie dosiahli dobré výsledky. Systém na podporu vedy a výskumu by mal byť flexibilný, aby odrážal aj dynamiku výskumu. A otázkou je, ako budeme ďalej investovať do nízkouhlíkových technológií. A toto by sme nemali robiť na úkor kohesnej politiky. Ďakujem veľmi pekne. Pán Marčinkievič, 1,5 minúty. Pani predsednička, dámy a páni, oznámenie komisie z roku 2008 s názvom Realizácia skorých aktivít pri používaní fosilných palív a udržateľných zdrojov energie hovorí, že v budúcnosti môžeme mať problémy s fosilnými eh, palivami. Európsky parlament sa tiež zaoberal touto témou. Uvedomujeme si, že opatrenia, ktoré navrhuje komisia, nestačia na to, aby sme vytvorili všetky aktivity, ktoré potrebujeme. Hovorím o demonstračných projektoch, ktoré treba pripraviť do roku 2015. V jednom bode tohto oznámenia čítame, že minimálne 12 demonstračných projektov si bude vyžadovať finančné prostriedky a kombináciu troch rôznych technológií aby sme to mohli teda urobiť, budeme musieť predať aspoň 300 miliónov uhlíkových kreditov. To znamená, že finančné prostriedky, ktoré boli vyčlenené na tieto demonstračné projekty, budú závisieť od trhovej ceny, ktorá je momentálne na úrovni 7,12 eh, miliard eur. Iba 6 demonstračných eh, projektov pre energetický sektor sa nakoniec bude rozvieť. Mojou otázkou je, či spolu s radou budeme naozaj podporovať vývoj týchto projektov. Ďakujem veľmi pekne našim ďalším rečníkom pani Hercog. Tá nie je miestnosti, pokiaľ e, vidím tak nie, tak dám slovo pánovi Helmerovi na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, počuli sme dnes veľké nezmysly o zelených pracovných miestach. Skutočnosť je taká, že naša posadnutosť obnoviteľnými zdrojmi energie už e, ženie občanov do kúta mnohí tí, ktorí, sa, ktorí vyrábajú energiu, sa vzdajú Európskej únie a budú hľadať priateľnejšie miesta. Videl som iba jednu formálnu štúdiu, ktorá sa týkala týchto zelených pracovných miest. Bola to štúdia, ktorá sa týkala Španielsku a dokázala, že pre každé miesto, ktoré vznikne v zelenom sektore, stratí sa 2,2 prasa miest niekde inde. Je tu iba jedno riešenie a to je jadrová energia. V celej Európe už začíname hovoriť o novej jadrovej kapacite a to je veľmi dobre. Ak chceme mať zažaté svetla, e, potrebujeme mať jadrovú renesanciu a potrebujeme ju rýchlo. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Helmer. Teraz to máme pani Carvalho, 1,5 minúty. Takéto technológie zohrajú hlavnú úlohu pri e, rozvoji takýchto technológií. Je dôležité, aby sme stavili na zmenu v našich spoločnostiach, e, zamerali sa na trvalo udržiteľné energie a konkurencieschopnosť e, v priemysle. Potrebujeme politiku pre trvalo udržiteľnú a prosperujúcu spoločnosť. Tak, aby sme dokázali zastávať prvú, e, prvé miesto na, v rámci celosvetovej scény. Preto potrebujeme takúto organizáciu, ako je v tom, spomenutá v tomto dokumente. Spolupráca medzi národnou, e, regionálnou a európskou úrovňou. Európa potrebuje vytvoriť podmienky na to, aby e, tento sektor e, zažil viac e, súkromných investícií. Nasledujúce rozpočtové e, programy a najbližší technologický rámcový program musia mať ako prioritu boj proti klimatickým zmenám a energetickú bezpečnosť. Iba tak sa nám podarí zabezpečiť konkurenciu, schopnosť nášho priemyslu a vytvárať, vytvárať pracovné miesta. Ďakujem veľmi pekne, pani. To je jednu minútu. Ďakujem. Toto nie je rituálna debata, je veľmi praktická. Môžeme tu klásť veľmi jasné, presné otázky o tom, aké budú finančné zdroje k dispozícii a odkiaľ prídu. A mali by sme dostať jasné odpovede do 25. marca, kedy bude nasledujúce stretnutie Európska únia pôsobí na celom svete ako vodca, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám, musí teraz dokázať svoju dôveryhodnosť. To je síce dobré, ale my naozaj potrebujeme revolúciu. V celom našom výrobnom systéme potrebujeme veľa, potrebujeme politickú voľu, odhodlanie, ale potrebujeme aj tie správne zdroje a nástroje. To je podstatné ak si má náš európsky priemysel zachovať svoju konkurencieschopnosť, tak v mnohých univerzitách, kde máme šikovných ľudí, ich musíme aj využiť. Všetci musíme spolupracovať. Komisia, rada, členské štáty, súkromný sektor verejný sektor. Toto všetko musíme dať dohromady e, v mene Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne, pani McGuinness, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Všetci súhlasíme s tým, že väčšia energetická efektívnosť je prvým krokom, ale chcem vo svojom príspevku upozorniť na to, aký politický zmetok a úzkosť vznikla okolo bioenergie keď sme 2007 a 2008 mali vysoké ceny e, potravín, e, vtedy mnohí kričali, že bioenergia je drahá, ale ceny teraz padli a napriek tomu nemáme nejaký koherentný politický signál pre poľnohospodárov o tom, akým spôsobom sa má využívať poľnohospodárska pôda a aké plodiny sa tam majú pestovať. Hlavne v Írsku sa vláda nevenuje tejto téme potrebujem politickú istotu a politici neposkytujú túto istotu. A my sme zožali odmenu za politickú istotu. Keď budeme investovať do výskumu, ale pritom nebudeme využívať tieto e, výsledky výskumu, pretože neurobíme správne politické rozhodnutie, tak strácame čas. Ďakujem veľmi pekne, e, pani Tabajdy. E, pani predsednička, vážený pán komisár, prípade nových členských štátov e, bude mimoriadne ťažké pre nás financovať nízkouhlíkové zelené technológie. A teraz prejdem k tým konkrétnym technológiám, e, Jed, respektíve prejsť tým technológiám. Jeden z dôležitých zdrojov by bol aj systém Kyoto, e, pokiaľ je obchodovanie s emisiami. To by poskytovalo dobrú príležitosť pre Strednú Európu a pre krajiny Pobaltia a tým by mohli čo najviac využiť tie zdroje. Samozrejme, musíme mať stanovený aj systém post, teda po Kyote. Európska rada a komisia by mali podporovať naše snahy, tak aby sme zaručili, že tie príležitosti a možnosti, ktoré už máme, aby boli posilnené, aby boli využívané správnym spôsobom. Ja súhlasím s tým a stotožňujem sa s tým, že tieto technológie sú nákladné. Preto je naozaj nevyhnutné správne ich rozvíjať. Pokiaľ ide o spoločnú polnospodárskú politiku, myslím si, že by bolo veľmi dôležité, aby sa aj táto vec komunikovala. Hovorím napríklad o krmivách pre e, zvieracie druhy, aby sme aj tam napríklad e, sa na to pozreli, aby sme sa pozreli na nové typy polnospodárstva a takisto nové technológie, ktoré sa tam núkajú, tieto možnosti. Pán e, Zonik, minúta a pol jedna z najpodstatnejších priorít, pokiaľ ide o dlhodobú stratégiu EÚ, by malo byť vytváranie takéto inovatívnej ekonomiky tým, že budeme transformovať systém energetiky a že bude vychádzať e, z nízkouhlíkových technológií, tým čistého uhlíka. 80 dodávok primárnych energií v EÚ pochádzajú z fosílnych palív. Zlepšili sme fungovanie našich distribučných sietí, pokiaľ ide o tú dodávateľskú stránku, a teda dodávanie takýchto zdrojov. Tam došlo k výraznému zlepšeniu a to sa týka predovšetkým uhlia, plynu a zemného, teda zemného plynu a ropy. Európsky energetický plán, ktorý tvorí základ stratégie EÚ, je dobrým krokom smerom k prechodu na inovatívne technológie v EÚ. Samozrejme za predpokladu, že zohľadníme aj otázku financovania čistých uhlíkových technológií prípade, že EÚ chce naplniť svoje ciele znižovania, tak e, musí vynakladať viac prostriedkov do výskumu a vývoja, do čistých, e, trvalodržateľných technológií. Budeme musieť e, dať dohromady súkromne verejný sektor a to bude predpoklad dosiahnutia takéhoto cieľa. V minulosti sme boli svedkami toho, že takéto technológie môžu výrazným spôsobom vplyvať naše životy, v súčasnosti sa nám núka možnosť e, dosiahnuť istý prelom výrazný v rámci výroby energie. Musíme podporovať čisté energie, ale to je možné urobiť len v prípade, že spoločenstvo poskytne dostačujúce financie a že príde k prioritizácii týchto investícií. Ďakujem pekne, pán Sonik. Pán Provera, 3 minúty. Ďakujem v rámci rozpravy o energetických voľbách v Európskej únie, únii jedna vec je úplne istá. Najdôležitejšia a najvlastnejšia forma energie a tá, ktorá je najdostupnejšia, je energia, ktorú ušetríme. pre tie regióny, ktoré sú poznané či už s históriou alebo nejakými prírodnými danosťami, alebo tie, ktoré sú vysoko položené, tie môžu byť pre nás príkladom, pokiaľ ide o to, ako nakladať s energiou a ako ju skompatibilniť so súčasným životom. Konkrétne mám na mysli využívanie nízko uhlíkových technológií. Napríklad vysoko položené regióny v Európe produkujú veľkú časť e, vodnej energie. Dávam príklad, v Taliansku 12 hydroenergie e, produkujeme práve my v týchto vysokých oblastí. Máme naozaj veľmi, veľké historické skúsenosti, máme nevyhodné e, zručnosti na to, aby sme vytvorili technológie, ktoré budú najefektívnejšie, aby boli aj nákladovo najefektívnejšie tie môžu poskytovať energiu pre vykurovanie našich miest a vždy dokážu vyprodukovať oveľa viac, ako potrebujú na, na, na, na, to, na to generovanie tej energie. Tieto vysoko položené regióny sú takými pilotnými regiónmi a dávajú nám možnosť experimentovať s lepším využívaním biomasy, geotermických, eh, geotermické energie, tepelných čerpadiel a hlavne nám umožňujú pristupovať k renovovaniu našich energetických eh, sietí Čiže e, núka sa tu takáto možnosť e, čisté energie, musíme sa jej chopiť a preto musíme vyzvať komisiu na to, aby e, zapojila, teda zasahrnula do tohto svojho oznámenia aj vysoko postavené regióny, vysoko položené, aby získali tú kompenzáciu za to, čo už odovzdali z pohľadu týchto energií. 164 zmluvy článok hovorí práve o tomto a preto chcem vyzvať komisiu, aby implementovala tento článok, aby prijala politiku pre vysokohorské regióny Európy, ktorá sa bude týkať aj energie. Je to správa Ringabela pre výbor regiónov, e, v ktorej vyzýva tomu, aby energetické záležitosti boli súčasťou e, posudzovania európskych regiónov a takisto schopnosti e, vysokohorských regiónov produkovať energiu. Naše hory je tam asi, asi 19 miliónov teda obyvateľov, doposiaľ boli vnímané ako e, regióny s nižším privilegiami v porovnaní s ostatnými. V prípade, že budeme aplikovať konzistentné a inovatívne energetické politiky, tak tieto e, regióny sa zbavia svojich handicapov a získajú tie stimuly, ktoré potrebujú na to, aby sme dosahovali aj my tie ciele, ktoré sme si stanovili v rámci stratégie 2020 a som si istý, že sa nám podarí dospieť k sebestačnosti v energetike a k priateľným nákladom v prípade, že ukážeme tú správnu politickú vôľu rozhodnosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k spontánnej diskusii. Osmi sa mi prihlásili. Pridržajte sa toho času vyhradeného, neviac ako minúta, to platí pre všetkých. Pán Nikolesku ako prvý, nech sa páči minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, európske poľnohospodárstvo sa často, je často vinené z toho, že produkuje globálne oteplovanie. To nesprávne ozakadľuje reálny stav. Nemôžeme ale zabudnúť na fakt, že poľnohospodárstvo prispieva k emisiám CO2. Uchovávanie uhlíka, biomasa, investície do redukovania kvantít alebo množstva používaných e, hnojív. To sú nie, len niektoré z príkladov, e, ako by sme mohli zapojiť aj poľnohospodársky sektor. Preto hovoríme o nízkouhlíkových technológiách. Ja sa domnievam, že polnospodárstvo by malo byť jednou z priorít a nemalo by byť zanedbávané, tak ako tomu bolo v prípade predchádzajúcich EU stratégií. Nemalo by tak byť aj v stratégii EU 2020. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán Kalembach. Pani Kalembach. A ďakujem pekne, pani predsednička a vážený pán komisár. Hovorím sama za seba a chcela by som tým poťažkom eh, povedať, eh, že pre mňa nie je východiskom jadrová technológia a nepatrí ani k obnoviteľným eh, zdrojom energii. Myslím si, že tu musíme stanovať opatrenia, ktoré z dlhodobého hľadiska našim deťom pripravia dobrú a udržateľnú budúcnosť. A preto je nevyhnutné, aby sme pristupovali k redukovaniu CO2 emisí, ale na druhej strane takáto redukcia nemôže ísť na záťaž životného prostredia. Čiže tu musíme byť veľmi pozorní a musíme sa pozrieť na to, ktoré opatrenia budú podporované, do ktorých pôjdu investície, pretože nemôžeme na jednej strane e, šetriť a uchovať, e, e, teda nejakým spôsobom redukovať CO2 a zároveň poškodzovať životné prostredie. Bol to rok biodiverzity 2010 a myslím si, že je dôležité to povedať aj v tomto dokumente, aby všetky investície, všetky opatrenia sa diali aj zo zorného uhla udržania biodiverzity pre ďalšie generácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Kandenbach. A teraz pán Ferreira. Ďakujem. Uh, nemusíme, uh, nesmieme zabíjať, zapo, zabúdať pri tomto na e, to, že bez toho, aby sme sa konfrontovali v budúcnosti s nedostatkom a vyčerpaním prvotného zdroja energie, čiže fosilných palív. Sú to paliva, ktoré sú takisto aj základnou surovinou pre farmaceutický a chemický priemysel. Zásoby ropy, ktoré e, z hľadiska celosveta, ktoré na svete zostávajú, musia byť správované e, veľmi rozumne. To znamená predovšetkým s kľudom. Máme tu e, protokol e, použitia, ktorý sa prezentoval v roku 2002 v Lisabone e, a hovorí o využívaní ropy. Potrebujeme spravodlivé využívanie prostriedkov a kontrolovaný prechod na využívanie iných zdrojov. Köszönöm, elnök asszony. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pani predsednička. Ja sa domnievam, že v tejto správe jadrová energia nedostala to miesto, ktoré by si zasluhovala. Riešenia, ktoré hovoria o alternatívnych energiách, hovoria o solárnej, e, veternej energii. To hovoríme všetko veľmi v dlhavých procesoch a obávam sa, že, nie som si, že, že to nepriniesie tie výsledky, ktoré očakávame. A napriek tomu je tu potreba rýchleho konania. Pozrieme sa na minuloročnú plynovú krízu a jej dôsledky e, v záležitosti klimatických zmien, na ktorým čelíme v súčasnosti. Myslím si, že jadrová energia je veľmi dôležitým zdrojom v rámci Európskej únie a v súčasnosti aj získame veľký podiel energie z tohto zdroja práve. Čiže budeme musieť pokračovať v rozvíjaní bezpečným a čistým spôsobom. Je to sine qua non, takže to treba zdôrazniť aj správe. Áno, pán Kelly, nech sa páči. E, ja som si vypočul túto veľmi zaujímavú rozpravu. A zaznela jedna z otázok, e, odkiaľ bude pochádzať e, financovanie, ako bude koordinovaný výskum a vývoj. Zdá sa mi, že tu je možnosť aby e, tie tri inštitúcie Európskej únie sa spojili, experti z parlamentu, e, z rady a zo strany komisie, a vytvorili skupinu, ktorá sa bude zaoberať e, financovaním, ktoré je nevyhnutné, a takisto partnerstvo verejného a súkromného sektora, takisto participáciou jednotlivých krajín a takisto zabezpečiť, ako bude fungovať koordinovaný výskum. A malo by to byť DAD a D R a D, R a D, a D, Research Development and Delivery lebo v opačnom prípade e, všetci profesori a celá akademická obec e, bude nekoordinovaná, každý bude robiť svoj kúsok výskumu a nebude to viesť ničomu. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne, pán Kelly. Funguje všetko s tlmočením? Žiadne zádehly. Dobre. Pán Balcko. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za slovo predstaviteľe Rady a komisie e, povedali niektoré veľmi znešené veci, ktoré sa týkali e, emisí CO2, no-, o nových technológií, ale nehovoril sa o tej podstate, odkiaľ e, budeme to financovať, kde získame tie zdroje. Myslím si, že máme zdroje, ktoré sú dostupné. Keď sa pozriete na predchádzajúce krajiny socialistického bloku, tak oni v princípe splňali kiotské požiadavky a dokonca ešte spravili niečo viac a preto sme mohli mať hlavu hore na Kodanskom samite. Čiže tieto krajiny majú nárok na to, aby mohli predávať svoje kvóty CO2, majú právo, a, avšak komisia a pôvodných 15 členských štátov EÚ sa snažia zabrániť týmto krajinám v takomto postupe. V prípade Maďarska hovoríme o niekoľkých miliardách e, maďarských forintov, ktoré by mohli byť využité takýmto spôsobom. My sme pristúpili na istý záväzok, kde sme hovorili o tom, že budeme mať zelené investície, čiže máme zdroje k dispozícii, ale je veľkou škodou, že naše požiadavky neboli naplnené a že neboli vypočuté. Je dôležité, aby sme zabezpečili, že nové členské štáty nebudú považované ako na druhej kolaji, alebo teda druhotriedne. Ďakujem veľmi pekne, pani Besesku. E, ďakujem veľmi pekne. E, jedna z principiálnych, jeden z principiálnych cieľov EÚ je mať nízkouhlíkovú nízkouhlíkové hospodárstvo. Do roku 2020 má byť 20 zdrojov energie obnoviteľných. Ale pre Rumunsko je ten cieľ ešte e, ambicioznejší, 24%. Podľa niektorých e, štúdií e, region Brodža na Juhu Rumunska je druhý po severnom Nemecku, pokiaľ ide o využívanie potenciálu veternej energie. V súčasnosti my teda pripravujeme najväčšiu takú veternú farmu v tejto oblasti 240 veterných turbín a e, obrovské množstvo energie bude produkované z 600 MW ročne. Prvá fáza bude ukončená tento rok, e, kedy prvá časť turbín sa spustí do prevádzky, asi okolo 100. A celý projekt bude ukončený v roku 2011 v dvoch oblastiach v rámci krajiny Konstanca, alebo tá teda kraja je to veľmi dôležité z pohľadu energetickej bezpečnosti Rumunsku, Rumunska, pretože nám to umožní nebyť tak závislí na dovážené energie. Áno, ďalší. Ďakujem pekne. Pani predsednička, myslím, že pokiaľ je o dve veci, tak tam plne súhlasíme z toho, čo som si dnes ráno vypočul. Potrebujeme efektívnosť, potrebujeme aj nové a obnoviteľné technológie, ale to nebude stačiť, kolegovia. A v prípade, že sa nepozrieme na dve dôležité veci. Prvá vec, jadrová energia. Toto samotné slovo nás naplňa strachom, a teda riešiť tento problém nás naplňa strachom. Ale správame ten výskum, pokúsme sa byť zodpovední pri takejto úlohe. Po druhé, oba, bojíme sa hovoriť o súkromnom verejnom partnerstve, PPP projektoch. E, je to vec, ktorá má konotácie zvláštnosti a korupcie a je to niečo podozrivé. Jednoducho preto, lebo súkromný sektor je do toho zainvolovaný v niektorých týchto projektoch je, a ide po boku toho, toho verejného sektora. Ale kolegovia, keď si vezmeme do úvahy tú čiastku, ktorú potrebujeme, tak je to nevyhnutné. Verejný sektor musí e, byť v interak- vstúpať do interakcie s súkromným sektorom a musí byť pripravený e, podujímať sa, alebo pristúpať k istým takým podnikateľským typom riešení Áno, ďakujem pekne, pán Sekel už hovoril, ale ešte by rád vystúpil s niekoľkými dodatočnými pripomienkami, ale krátko poprosím. Áno, krátka otázka. Hovoril sa o mnohých veciach, to sú opravnené otázky, ktoré zazneli zo strany rôznych politických skupín, politické, ideologické, ale formulujeme teraz, formulujeme teraz spoločnú otázku, ktorú by mala odpovedať komisia a rada. A dlho sme hovorili o pláne SET, aké sú nástroje na jeho presadenie, aké sú tie časové rámce, aký záväzok na seba prijali tie členské štáty z tohto pohľadu. Pán Turmes, ale veľmi stručne. Nebudem tu teraz dotýkať otázky ideológií, lebo myslím si, že to je na dlhú debatu Myslím si, že tí ideológovia skôr sedia naľavo odo mňa. Dva konkrétne, dve konkrétne nástroje, ktoré by sme mali dostať od komisie v budúcich týždňoch. V rámci Risk Sharing Finance Facility sú ešte peniaze k dispozícii a mohli by sme teraz takéto peniaze používať silnejším spôsobom na účely, ktoré sú tu nepovedali, že komisia blokuje a že konkrétne blokuje generálne riaditeľstvo výskum, pretože nechcú uvoľniť peniaze pre energetiku a nechce teda uvoľňovať takéto prostriedky na energetiku a skôr e, to chce dávať do oblasti informačných technológií a komunikačných. Pán komisár, viete sa k tomu vyjadriť? A ešte druhá vec. Zdá sa, že aspoň 15 peňazí z recovery package ešte je k dispozícii z toho balíka obnovy. A my sme hovorili o tom v parlamente, že musíme to dávať na energetickú efektívnosť, tieto prostriedky, hlavne na projekt inteligentných miest. Aj k tomu vás poprosím, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne. Pán Matula ako posledný a potom dám priestor Rade a komisii. E, ďakujem, pani predsednička. Dnes vedeme rozpravu na pôde Európskeho parlamentu o investíciách do nízkouhlíkových technológií a tá ukazuje táto rozprava, že EÚ sa chce stať lídrom v tomto pohľade. Chce znížiť podiel uhlíka, teda CO2 emisie. Chceme mať e, dobré životné prostredie, chceme takisto mať zodpovednosť podporovať výskum a vývoj. Musíme podporovať riešenia, ktoré budú smerovať k udržateľnému energetickému systému v rámci Európy. A tým pádom by sme mali stanoviť aj naše potreby financovania v tejto oblasti. Potrebujeme zvýšenú konkurencieschopnosť na úrovni EÚ a takisto aj e, na globálnej na globálnom poli. A je nevyhnutné zdôrazniť špecifický potenciál zelených energií na lokálnej ako regionál, aj regionálnej úrovni. Ja sám som zo špecifického regiónu v Rumunsku, ktorá má, ktorý má teda špecifický geotermálny potenciál, ktorý nie je využívaný dostatočne v súčasnosti, pričom tie dôvody sú rozmanité, prečo tomu tak nie je, ale mali by sme každopádne vybaviť väčšími kompetenciami e, miestne a oblastné e, úrady tak, aby dokázali vytvárať aj oni takéto BBB partnerstva a zlepšovať situáciu v tomto ohľade. Ďakujem pekne, pán Matula. Marin Uribe, e, mene rady. Ďakujem, pani predsednička. Zaznamenali sme si teda všetky otázky a poznámky z tohto zasadnutia. Závery, ktoré zajtra príjmeme, dúfam, poskytnú e, jasný základ na všetky tieto e, obavy a názory e, súvisiace so spustením príslušných iniciatív. Sú to iniciatívy, ktoré sú podľa mňa podstatne dôležité na zlepšenie našej energetickej situácie a pokračovanie v smere technologického rozvoja Európskej únie a boja proti klimatickým zmenám. Sú to tak, takisto dôležité iniciatívy pre vytváranie pracovných miest a vývoj e, čistých technológií. E, dôsledok na zamestnanosť bude z dlhodobého hľadiska ešte oveľa dôležitejší. Chcem pripomenúť, že to okrem iného vyžaduje, aby boli využité patričné finančné nástroje a aby e, rozvoj týchto technológií bol dostatočne podporovaný. Obsa, e, teda zahrňa to niektoré finančné aspekty zo strany rady, ale nemôžem zatiaľ e, prislúbiť vyčlenenie fondov, ale môžem slúbiť, že budeme spolupracovať s komisiou na tejto téme aj s parlamentom. Preto sa bude bude musieť uplatňovať e, aktuálne spôsoby financovania. E, na rozvoj týchto technológií však bude v budúcnosti treba e, im vyčleniť e, e, väčšiu prioritu v rozpočte a v rámci diskusí medzi e, jednotlivými e, inštitúciami Európskej únie, ako aj na pôde Európskeho parlamentu. E, v záujme toho aby v rámci súčasného finančného rámca aj tých budúcich mali tieto technológie e, patričné miesto. Zohrávajú takisto veľmi dôležitú úlohu e, v týchto otázkach aj e, súkromné zdroje a na tomto aspekte musíme pracovať spoločno, spoločne preto, aby sa vytvoril multiplikovaný dopad Ehm, na tento sektor, ktorý je tak dôležitý pre budúcnosť Európskej únie. Ďakujem, teraz by som dala... Thank you. Komisár Potočník? V prvom rade by som chcel poďakovať za túto diskusiu. Veľmi pozorne som usledoval a zachytil som viacero bodov, ktoré určite, o ktorých budeme určite uvažovať v našej budúcej práci. V prvom rade by som chcel začať krátkým príbehom, z, po e, ropnej kríze v 70. rokoch minulého storočia sme zaznamenali inovácie, na, ktoré boli vlastne bezprecedentné. Boli to však veľmi krátkodobé inovácie. Neboli dostatočne konzistentné a e, zniž, v ich dôsledku došlo k zníženiu e, financovania výskumu a rozvoja a a dostali sme sa do obdobia závislosti na energetických zdrojoch e, z iných regiónov. Okamžite po ropnej kríze boli financie do výskumu a rozvoja až 4 krát vyššie, ako je to v súčasnosti. A kde sme momentálne po e, období nedostatku a, a nezodpovednosti ako reagujeme na klimatické zmeny a na hrozby vyplývajúce z energetickej závislosti? Ja som presvedčený, že potrebujeme proaktívny prístup a to je zdôraznené aj v dokumente, ktorý sme pred niekoľkými dňami prijali, stratégia EU e, e 2020. Potrebujeme viac čisté, čistých technológií a nečistiacich technológií. Ceny e, a potrebujeme sa zamerať na účinné využívanie energií, ak chceme e, zareagovať aj na efektívne využívanie zdrojov, ktoré je jedným z kľúčových cieľov stratégie 2020. Všetky odhady, ktoré E, sú v setpláne týkajúce sa financovania, sú, z, vychádzajú z e, aktuálnych cestovných map. To je veľmi dôležitá súčasť. Ak teda, ako teda odhadujeme potrebné financovanie do budúcnosti, ak sa na to zameriame, zistíme, že potrebujem, že je to 6, 16, 19, 13, 7 a 2 podľa jednotlivých kapitol e, Európsky, Európska aliancia pre výskum 5 a základný výskum 1. Ak si to celé spočína, spočítate, je to 75 7 z toho je jadrová energia. Musím byť, aby som bol spravodlivý, e, štiepenie, jadrové štiepenie nie je zahrnuté do tohto. Posolstvo zo strany komisie je e, presunúť jadro, teda, že kde spočíva jadro e, naše podpory, to je úplne jasné. Zdroje financovania a cestovné mapy. Hlavné zdroje, aké som už povedal v úvode, mus, budú musieť pochádzať odtiaľ, kde sa tie zdroje nachádzajú, a to je predovšetkým priemysel a členské štáty. Je tu aj samozrejme rozpočet Európskej únie a súčasné finančné perspektívy, e, e, Európsky program, program obnovy, e, obchodné, obchodné schémy a ďalšie nást- existujúce nástroje, predovšetkým Európska investičná banka, ktorá by tu mohla zohrávať dôležitú úlohu. Myslím si, že je zrejme, že štruktúra medzi, teda spolupráce medzi e, verejným a súkromným sektorom nebude rovnaká kvôli e, zlyhávaniu e, trhového sektora, ktoré vidíme v niektorých problémoch, ale to, čo máme pred sebou, to je vážny prípad. Predovšetkým, keď budeme hovoriť o najbližšej finančnej perspektíve, kde musíme prehodnotiť naše priority a ciele investícií. Ďalšia vec, ku ktorej by som sa chcel vyjadriť, je, že začíname so všetkým, e, okrem jednej iniciatívy, a to, to je iniciatíva Smart Cities. A tá sa týka predovšetkým e, efektívneho využitia energií. Preto nemyslíme si, že veci, o ktorých tu hovoríme, nie sú už, e, teda neprebiehajú. Je to tak predovšetkým, e, v, o, čo sa týka Research Alliance, to už prebieha práca niekoľko rokov. A posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť, je, že týmto plánom SET začíname niečo, niečo veľmi špecifické na Európskej únii, únii e, úrovni Zaoberáme sa približne 5% e, financií určených na výskum. Ak teda nespojíme na, e, naše syny na e, celoeurópskej úrovni a nezdvonásobíme naše snahy, nemôžeme počítať so skutočným úspechom. Nepozeráme iba na európsky rozpočet. Snažme sa získať finančné prostriedky na to, aby sme z zdvojnásobili naše snahy. SETPLEN je naozaj veľmi dobrý príklad takýchto spoločných postupov na európskej e, úrovni. Nemali by sme podceňovať to, čo sa tu odohráva. Tu hovoríme o e, projektoch PPP, ktoré sú veľmi potrebné. A jedný, aj do budúcnosti by som vás chcel upozorniť aj na finančné e, E, regulácie, ktoré budú musieť umožniť e, podstupovanie rizik, ak chceme naozaj zareagovať na e, tieto problémy. Keď hovoríme o setpláne, hovoríme o jednej z najdôležitejších iniciatív v súčasnosti. Čiže najlepšie výskumné organizácie